Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those of you... Začneme pomaly, aby tí, ktorí si zabudli kartičky, si ich mohli pomaličky zaobsarať predtým, než dostaneme k hlasovaniu. Predpokladám, že môžeme prijať program schôdze bez nejakých úprav ak nie sú námietky. Čo sa týka jazykového pokrytia, všetky jazyky sú k dispozícii okrem chorváčtiny. Čo sa týka dialógu s aktérmi, najmä dialógu, o ktorom rozhodli koordinátori, aby sa návrh o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ prepracovala. E, to sa doplní na zoznam tém e, v rámci dialogu s aktérmi v priebehu tohto roka. A sekretariát tiež dostal pokyn nadviezať kontakt s DGCOM spolu so spravodajcom Kaldežambunom, aby sme určili dátumy a miesta konaní takýchto stretnutí v rámci dialógu. Ďalej tretí bod k oznámeniam. Máme významnú zmenu vo plánovaní našich schôdzí. Konkrétne to znamená, že neprebehne schôdza výboru pre zamestnanosť 16. a 17. mája. Presunieme tieto schôdze na pondelok 14. mája a útorok 15. mája. Schôdza v pondelok bude od 15. do 18.30 a v útorok od 9. rána od rána celý deň. Ďalej tretí bod, prebiehajúce medziinstitucionálne rokovania Ide o vytvorenie spoločného rámca v oblasti európskych štatistík v súvislosti s osobami a domácnosťami na základe jednotlivých údajov zhromaždených zo vzoriek. Spravodajcom je pán Medzerič. Tento trialog začne dnes. Týmto sa dostávame k hlasovaniu. Najskôr Pristúpime k hlasovaniu o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov. Už máte, verím, všetci kartičky pripravené. Najskôr teda návrh 13. Nech sa páči, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 5 hlasmi. Ďalej kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 102. Ide o ústny pozmeňovací návrh skupiny SAD. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 17 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 107 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 18 a 108 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 134. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 135. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté a zamietnuté možno, takže overíme si návrh 25. And the vote is open. And the vote is now closed. And it... Konec hlasovania zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh. Pardon, kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si návrh 30. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté šiestimi hlasmi. Návrh 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 20. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 162, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 169, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 35 a 170 spolu. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 23. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 179. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 40. Kto je za? Proti. Zdržali sa Zamietnuté. Kompromis 2. Overíme si návrh 40. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 7 hlasov. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Prosím. Prestaňte sa rozprávať keď hlasujeme. Návrh 45, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Overíme si návrh 45, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 6 hlasov. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 4, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Návrh 57, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 57. Otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 7 hlasov. Návrh 4 spolu s návrhom 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pán Koša. Ja som stiahol návrh 58, teda neprichádza už do úvahy tento návrh, je bezpredmetný. Dobre. Budeme teda hlasovať iba o návrhu 4, pretože túto informáciu sme nemali. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 59 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 61 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 14 hlasov. Návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 60. Kto je za? A tento návrh je bezpredmetný. E, návrh 62. Ďalej. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 64, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 66, kto je za, proti, 65, kto je za, proti, zdržali sa Overíme si návrh 65. Koniec hlasovania. Prijaté. Rozdielom 5 hlasov. Návrh 66, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 67 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 68 za. Proti? zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrhy 7 a 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 76. To je za? Proti zdržali sa prijaté ďalej 77. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Mm, ďalej. Návrh 84. E, proti zdržali sa prijaté. Návrh 9. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 10 za proti, zdržali sa zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11. To je hlasovanie po častiach na požiadanie skupiny SAD. Prvá časť je za, proti, zdržali sa. Podľa mňa to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Ešte raz hlasujeme o prvej časti návrhu 11. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté. Rozdielom 10 hlasov. Druhá časť tohto návrhu 11 je bezpredmetná. Návrh 85, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrhy 12 a 92 spolu sú rovnaké. Aj k nim ústny pozmeňovací návrh spravodajcu s Európskym parlamentom, najmä s jeho výborom pre zamestnanosť a sociálne veci a tak ďalej. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 91 je bezpredmetný. A týmto sa dostávame teraz k návrhu rozhodnutia rady v takto pozmenenom znení. Budeme hlasovať. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvaja za EPP hlasujú navyše. Prijaté 36 hlasov za, 11 proti. Jeden sa zdržal. Ďalej nasleduje návrh legislatívneho uznesenia, návrh 39. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej bude následovať menovité hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Ako celku otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 34 hlasov za, 10 proti a jeden sa zdržal. Ďakujeme. Ďakujeme aj spravodajcovi. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu, k správe pána Roland. Ide tu o vystavenie sa karcinogénom alebo mutagénom na pracovisku. Najskôr kompromis K. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis MA, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A týmto sa dostávame ďalej ku kompromisu N. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis M. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? Návrh. Zasem, A kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? Návrh 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté? Overíme si návrh 89. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 10 hlasov. Uh, we'll go to uh, recital compromise E. Compromise E, those in favor. Kompromis E, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Yeah. Yes, we go directly to amendment one, to compromise C. Ďalej kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijat. And then we go to amendment one. A teraz kompromis 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Ďalej. Kompromis O. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal schválené. A ďalej pozmeňujúci návrh 23 na strane 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Kompromis A, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Teraz kompromis B, na ďalšej strane. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 3 na rovnakej strane. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené? Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 5, ktorý odpadá, takže po, pozmeňujúci návrh 40 na strane 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozme celé 47 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 54. Prepačte. Kompromis je, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Ďalej, pozmeňujúci návrh 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamýta sa. Overíme. Pozmeňujúci návrh 62, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Za EPP idú jeden navyše. A zamieta sa. 32 je proti. Takže Pozmeň sa návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa návrh 63, odpadá. Teraz pozmeň sa návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 65 odpadá. Pozmeňte sa návrh 12, tam sa nehlasuje. 13 sa tiež nehlasuje. Takže prechádzame pozmeňujúcemu návrhu 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 17, 70 odpadá. Pozmeňujúci návrh 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeniť sa návrh 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 74 odpadá, takže 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúca návrh 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúca návrh 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúca návrh 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz hlasujeme o návrhu správy ako takej. Kto je za? Kto je proti? Alebo možno by sme mali presné čísla. Takže to robíme menovite. Hlasujeme menovite ohľadom návrhu správy, aby sme si mohli byť istí. Hlasovali ste všetci. Áno, Takže 41 hlasovalo za, nikto proti a 7 sa zdržalo. This means that we... Uh, Takže to znamená, že budem hlasovať o rozhodnutí vstúpiť do medziinstitucionálnych e, eh, rokovaní. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? alebo opäť to musíme mať elektronicky. Môžete hlasovať, uzatváram hlasovanie. A 46 hlasovalo za, takže je to schválené a tým pádom započneme medzi inštitucionálne rokovania. A môžeme zatiaľ povedať, že sme odviedli lebo že Claude eh, Roland odvedol skvelý kus práce. A je to skutočne veľmi dobrý výsledok pre nie jednu politickú stranu, ale pre takmer všetky. Ešte pred európskymi voľbami, pokiaľ chcete, aby ľudia prišli voliť, tak toto je dôležité. Dobre, teraz prechádzame k bodu ďalšiemu bodu programu. To je bod 6, nie 5. To je správa o implementácii, o vykonaní stratégie EÚ pre mládež. Ako prvý je tu kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené, kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené, pozmeňujúci návrh alebo kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňte sa 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 8 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa na vrch 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa na vrch 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa na vrch 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený pozmeň sa 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. sa 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, 58, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, 59, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, pozmeňujúci návrh, prepačte, chcete overiť pozmeňujúci návrh 63, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie, čo týka 63, je schválený 30 hlasmi. A teraz je tu pozmeňujúci návrh 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa návrh 77, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa návrh 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeň sa na 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To si overíme. 82. Môžete hlasovať. No, zatváram hlasovanie. A je to schválené. 28 hlasov za. 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmenujúci návrh 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmenujúci návrh 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmenujúci návrh 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme, 101. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené 29 hlasov za. Pozmenujúci návrh 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, pozmenia sa vrch 105. Overíme 104. Môžete hlasovať. E, uzatváram hlasovanie hľadom 104 a je schválená. 31 hlasov za. Teraz poďme sa vrch 105, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Poďme sa vrch 106, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Overíme 106. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie ohľadom 106. A je to zamietnuté opäť hlasov. Pozmeňujúci návrh 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmení sa vrch 119, hlasovanie po častiach, na žiadosť ALDE, prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, druhá časť, kto je za, kto je proti. Overíme tu druhú časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa to 31 proti. Teraz pozmeňujúci návrh 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. pozmeň sa návrh 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. pozmeň sa návrh 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Môžeme to overiť. Kompromis 2 overíme, aby sme to vedeli naisto. isto. Takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 28 hlasov proti. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Pozmenujúce návrh 9. Pardon, jedna odpadá. Takže deviatka na ďalšej strane. Je to hlasovanie po častiach na žiadosť EPP. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme druhú časť. A môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je zamietnutá druhá časť o jeden hlas. Ďalej. Máme tu len ustanovenia. Pozmeň sa 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme 10 overiť, prepačte. Takže môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Je to schválené. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvanáctku overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Opäť hlasov. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme 17. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Je to schválené. 27 hlasov za. Pozme sa vrch 18, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 28 hlasov za. Pozme sa 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz prejdeme až k pozmeňcovom návrhu 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňcových 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Overíme 33. Môžete hlasovať, zatváram hlasovanie. A zamietnuté o 4 hlasy. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržalo schválený, pozmeň sa 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. A 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. A teraz návrh správy po zmenách. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie a je to schválené. 40 hlasov za, 5 proti, 2 ja sa zdržali hlasovania. Ďakujem. A ďakujem aj spravodajcovi. Takže prejdeme ďalej. To je modernizáciu vzdelávania v EÚ. Začneme s kompromisom A. Za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis F. Za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis FA. Nie, ten e, odpadá. Takže prejdeme na kompromis B na ďalšej strane za, proti, pardon, prepačte, kompromis S. Kompromis S, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválená. To bol kompromis S na strane 2. Takže ešte raz, áno? Dobre. Kompromis S za, proti, zdržal sa, schválená. Kompromis B za, proti, zdržal sa schválené. Môžeme to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 28 hlasmi. Takže kompromis C za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis H za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis T za, proti, zdržal sa schválené. Prejdeme na kompromis L za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis G za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis E za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis D za, proti, zdržal sa, schválené. Takže pozmenujúci návrh 32 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 33 za, proti, zdržal sa, schválené. Potom pozmenujúci návrh 44 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis K za, proti, preveríme. Kompromis K. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 25 ku 22. pozmenujúci 45 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis N za, proti, zdržal sa schválené, kom, kompromis I za, proti, zdržal sa schválené, kompromis je za, proti, zdržal sa schválené, pozmenujúci 48 za, proti, ja si myslím, že je to zamietnuté, pozmenujúci OK. 48 preveríme. A otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 27 ku 21. Teraz nasledujúca strana pozmenujúci návrh 61 za proti, zdržal sa, schválené. Dobre, preveríme. E, začínam hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 27 ku 20. Pozmenujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz Pozmeňujúci návrh 75, druhá časť. Za, proti, zdržalo sa schválené. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz kompromis M za, proti, zdržal sa, schválené. Dobre, preveríme kompromis M. Otváram hlasovanie. Končím teraz hlasovanie. Je to schválené 28 ku 20. Pozmenujúci návrh 91. Ústny pozmenujúci návrh za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis Q za, proti, zdržal sa schválené. Pozmenujúci 93 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis O za, proti, zdržal sa schválené. Pozmenujúci návrh 95, druhá časť, za, proti, zdržal sa ja si myslím, že zamietnuté. Preveríme 95, druhú časť. Druhá časť. Druhá časť 95. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 28 ku 19. Takže schválené. Teraz tretia časť. Za. Tí, ktorí sú za tretiu časť, tí, ktorí sú proti tretej časti, zdržal sa tiež schválená. Teraz pozmenujúci návrh 100 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis U za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis P za, proti, zdržal sa schválené. 106 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 120 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržal sa, schválené. 127 za, proti, zdržal sa, schválené. 128 ústny pozmenujúci návrh spravodajca za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis R za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz 133 za, proti, zdržal sa schválené. Sto tridsať päť za, proti, zdržal sa schválené. Potom ideme hlasovať o návrhu stanoviska ako celku, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to schválené 26 hlasmi ku 22. Ďakujem spravodajcovi, samozrejme. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu, a to je výklad a vykonávanie medziinštitucionálnej dohody o, lepšiem, e, o lepšej tvorbe práva. Kompromis 1 za. Kto je proti? Zdržal sa. Myslím si, že musíme hlasovať o kompromise. A končím teraz hlasovanie. Schválené 28 hlasmi. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz desiatka za, proti, zdržal sa schválené. 4, kompromis 4 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa schválené. Potom, pardon, prepačte, 24 za, proti, zdržal sa schválené. 6, kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené. Preveríme kompromis 6. E, začínam hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené 26 hlasmi. Kde sme teraz? 31 za, proti, zdržal sa. Musíme si to preveriť. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 31 je zamietnutý. 33 za, proti, zdržal sa, schválené. 34 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis H za, proti, zdržal zdržal sa, schválené. Kompromis za, proti, zdržal sa, schválené. 47 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa. Preverme si to. A teraz skončím hlasovanie a schválené 26 hlasmi. Teraz budeme pokračovať. 57 za proti, zdržal sa, schválené, za, proti, zdržal sa, schválené, 59 za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 11 za, proti, pre, veríme si kompromis 11, otváram hlasovanie a teraz skončím hlasovanie schválené 27 ku 18 a teraz 67 za, proti, zdržal sa schválené 68 za, proti, zdržal sa schválené 69 za, proti, zdržal sa schválené a ideme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Elektronické hlasovanie. Začínam hlasovanie, končím hlasovanie. A schválené 26 hlasmi. Gratulujem spravodajcovi. To znamená, že sme sa dostali To znamená, že môžeme začať pracovať na ďalšej veľmi dôležitej téme nášho programu a to je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Uh, Možno tu niektorí z vás chcú zostať na túto debatu, tak tu zostanú. A tí, ktorých to nezaujíma, prosím, opustite miestnosť bez toho, že by ste tu narobili veľký rozruch. Čiže rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov, opatrovateľov. Je to dôležitá téma a chcem vytvoriť dobré prostredie pre spravodajcu.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 Yes, we'll go directly to the next item on the agenda, and that is work-life balance. Pokračujeme teda s ďalším bodom nášho programu Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Dávam slovo spravodajcovi pánu Kasovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi sa teším, že môžem hovoriť svojou materčinou. Takže tá práca v posledných mesiacoch na tejto smernici bola veľmi dôležitá a cieľom je dostať naše politiky z európskej úrovne na regionálnu úroveň. Má to byť politika, ktoré aj ľudia budú naozaj rozumieť, takže si myslím, že je dôležité aby sme túto legislatívu predložili ešte pred, tesne pred voľbami e, do EP, lebo to má dopad na európske rodiny. Cieľom je zlepšiť tú rovnováhu medzi e, pracovným životom a súkromným životom. A to znamená, že ide o dovolenku oboch rodičov a je to dôležité, na to, aby sa zlepšili pracovné podmienky, ako aj vidíme tu tie povinnosti, ktoré máme. A i keď komisia hovorí, že otcovia majú mať najmenej 10-dňovú dovolenku v rámci nemocenskej, tak ja navrhujem rozšírenie aj o prípady adoptovaných detí, ako aj osôb, ktoré sa považujú za otcov podľa vnútroštátnej legislatívy. Odsúhlasil som aj to, že táto dovolenka má byť platená tak ako nemocenská, a má to odrážať európsku legislatívu, ktorá upravuje takéto e, voľno a aj súvisí s obdobím pôrodu. Súhlasím aj s návrhom stimulovať to, že rodi, otcovia majú zdieľať v rovnakej miere povinnosti, všetky povinnosti a majú sa podielať na výchove detí a myslím si, že tu môžem riešiť problém veľkých rozdielom medzi e, týmito druhmi dovoleniek medzi členskými štátmi. Preto navrhujem, aby dostali kompenzáciu najmenej 75 hrubej mzdy namiesto toho, že by sa to vypočítavalo ako nemocenská. Takto by sme odstránili rozdiely medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o vek, pokiaľ rodičia môžu mať osoch z týchto práv, tak vypočul som si aj to, čo hovorili zainteresované strany. Stretol som sa s oboma stranami stola, tak povediac. Keďže som spravodajca, tak som si vypočul viacerých. Niektorí hovoria, že to má prekračovať ten rámec, iní hovoria, že, že to ide až priďaleko. A tak aby sme dokázali dosiahnuť túto rovnováhu, to nebolo ľahké. A ja dúfam, že taká istá spolupráca sa mi podarí aj v parlamente. Takže niektoré zainteresované strany sa troška znepokojovali e, týmto, takže ja som znížil vek z 12 na 10 rokov, pokiaľ ide o opatrovateľov a členov rodiny. Komisia navrhuje kompenzačné právo 5-dňovej dovolenky za rok, ktorá sa platí ako nemocenská. A v takomto prípade si myslím, že to treba upraviť tak, aby opatrovatelia dostali takú istú takistú odmenu ako rodičia, to znamená tých 75 e, bruto, z bruto, prípade, keď také voľno potrebujú a nemalo by to byť riešené na úrovni nemocenskej. Takže tá, tento návrh smernice je posilnený ustanoveniami, ktoré povzbudzujú členské štáty k tomu, aby ďalej podporovali detský, využívanie detských centier aj s pomocou štátu a väčšina mojej činnosti v tejto správe sa zameriavala na opatrenia, ktoré majú pomáhať a chrániť MSP. najmä mikropodniky. Malé firmy sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky a potrebujú našu pomoc ešte viac než veľké firmy, ktoré majú väčšie zdroje a preto som e, sa postaral o to, aby táto legislatíva nepredstavovala ďalšiu záťaž, finančnú alebo právnu záťaž pre e, mikro aj stredne veľké podniky. Moja práca spravodajcu sa zamerala na dosiahnutie dobrej rovnováhy, ktorá je reálna a ktorá pomôže nielen e, rodičom, ale aj zamestnávateľom a spolu dokážeme zabezpečiť, že táto smernica zanechá pozitívny dopad na oboch stranách spektra a takto bude mať každý osoch z tohto návrhu. Skôr než skončím, pani predsedajnička, by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom a pracovníkom, ktorí boli veľmi trpezliví so mnou a ďakujem aj mojim pracovníkom. Naša situácia nie je ľahká, ale ja viem, že tieto opetrenia budú znamenať veľa a zanechajú stopu na tomto e, volebnom období. E, bude to určite posolstvo, ktoré si zapamätajú občania a to posolstvo je, že parlament je silný a ak je parlament silný v trilógu, tak potom budeme znieť jednotným hlasom, ktorý pomôže celej Európskej únii. Ďakujem. You, Ďakujeme pekne, pán Kaza. Maria Arena je dedová spravodajkyňa, ale predpokladám, že pani Jongeri ju zastúpi. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedníčka, Maria Arena je našou teňovou spravodajkyňou, ale práve je odcestovaná na služobnej ceste. Ospravedlňujem ju týmto. Rada by som v jej mene aj vo svojom mene sa poďakovala najskôr spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Keď sa pozrieme na tri hlavné zásady tohto návrhu, teda e, zosúladenie pracovného osobného života, ďalej boj proti chudobe, najmä e, nepracnej situácii žien, taktiež boj proti stereotypom, tak ako to súvisí s e, funkciami, ktoré sú tradične priraďované mužom a ženám. Je to práve vzhľadom na tieto tri nosné princípy. Um, preto si myslíme, že musíme pracovať veľmi usilovne v priebehu celých rokovaní, pretože tieto návrhy naozaj by mali plniť všetky tieto tri zásady, ktoré sú veľmi blízko nášmu presvedčeniu. Podporujem návrhy pozmeňovacie návrhu, čo sa týka neprenositeľnosti rodičovskej dovolenky, ako aj prístup, e, ktorý e, sa týka zaistenia dôstojnej mzdy pre pracovníkov na rodičovskej dovolenke alebo opatrovateľskej dovolenke. Ešte by som pripomenula, že návrh komisie súvisel s odmenou e, počas PNK, to však čiastočne trestá týchto pracovníkov, pretože zatiaľ nie sú stanovené hranice na EÚ Nemocenské dávky sa v niektorých členských štátoch platia na istej e, úrovni, teda plnej výške mzdy, e, pričom v iných členských štátoch je to len do výšky 60 či 70 hrubej mzdy, napríklad v Nemecku alebo Belgicku, a dokonca len do výšky 20 či 30 hrubej mzdy na Slovensku napríklad. A to spôsobuje e, nespravodlivú pozíciu jednotlivých systémov a tiež vzhľadom na to, že je tu prepojenie medzi rodičovskou dovolenkou a, a PN-kou, teda medzi rodinou dovolenkou a PN-kou, to má priamy vplyv na to, ako spoločnosť vníma rodičov, ako by rodičovstvo tiež sa vnímalo ako choroba. Preto sme presvedčení, že je potrebné zaujať iný prístup v otázke vyplácania odmeny e, v čase dovolenky. Myslím si, že toto stanovisko by sme mohli podporiť. Naša politická skupina by teda mohla podporiť návrh spravodajcu, čo sa týka odmeny počas rodičovskej dovolenky a patriotskej dovolenky podľa percenta hrubé mzdy pracovníka. Spravodajca navrhuje, aby sa to stanovilo na 70 75 hrubej mzdy. Podľa nášho názoru by sme mali zajsť ešte o niečo ďalej a skupina SAD súhlasí s tým, aby sa riešili otázky súvisiace s odplňovaním sa predsvedčená, že nájdeme nejaké vhodné riešenie v tejto oblasti. E, naopak e, nemôžeme podporiť postoj spravodajcu v otázke odmeňovania za rodičovskú dovolenku. Je to jedna zo zásadných otázok, ako pomôcť otcom, ktorí sa rozhodujú čerpať túto rodičovskú dovolenku. je to určitý faktor, preto e, by sa to nemalo pozudovať podľa penky, teda podľa nemocenskej dávky, pretože tak eh, nebude možné zaistiť čerpanie rodičovskej dovolenky, dajme tomu u slovenských otcov, tam, kde je tá sazba stanovená na 25, na 20 hrubej mzdy, tam otcovia nebudú motivovaní. A my si myslíme, že je vhodné stanoviť primeranú eh, finančnú odmenu v priebehu rodičovskej otcovskej dovolenky, preto navrhujeme, aby sa to eh, zosúladilo s rodičovskou dovolenkou a opatrovateľskou dovolenku. Maria Arena sa chystá predložiť minimálne dva pozmeňovacie návrhy. Jeden z nich súvisí s otcovskou dovolenkou, tak aby to bolo povinné a to najmä preto, aby sa zaistila účasť otcov na výchove detí od útleho veku. To je tiež spôsob, ako zaistiť ich užšie zapojenie do rodinných uši štruktúr. Preto našim cieľom je bojovať proti tradičným stereotypom, ktoré sa spomínajú e, v e, našom stanovisku. A ďalej e, druhá vec súvisí s rozsahom pôsobnosti tohto návrhu, tak aby sa to mohlo rozšíriť na všetkých pracovníkov, aj na SZČO, aj na netypické formy zamestnania. A po tretie, Kolegyňa by rada podporila neregresnú doložku. Tá sa bude vnímať ako obrana proti akýmkoľvek snahám znížiť um, takéto kroky v krajinách s nižšími e, sociálnymi štandardmi. A čo sa týka tej druhej časti tohto návrhu o vyvážení rodinného pracovného života najmä, a čo sa týka flexibilných e, nastavení, práce. Tu by sme sa mali zamerať na opatrenia, ktoré zachovajú um, potreby pracovníkov aj firiem. Myslím si, že správna rovnováha medzi hlavnými aktérmi eh, v ekonomike by sa mala nájsť. Mali by sme sa snažiť o rovnováhu v tomto návrhu. Hlavným cieľom bude zaistiť práva pracujúcich, flexibilné pracovné hodiny, ale bez toho, aby sme ohrozili prežitie inšpiriem nejakým spôsobom. A ešte v neposlednom rade myslím, že je našim spoločným cieľom dosiahnuť čo najsilnejšiu dohodu na úrovni EÚ. Nie len súbor návrhov, táto smernica musí vyslať signál že sa chceme posunúť k spravodlivejšej, sociálnejšej Európe po mnohých rokoch eh, vnútených úspor Európanov. Myslím si, že akýkoľvek pokrok v tejto oblasti bude vítaný pre Európanov. Myslím, že eh, by to malo byť súčasťou tohto stanoviska. Ďakujeme. Pani Ribero nahrádza niekoho? Nie, dobre. Pani McIntyre, prepáčte, prehliadla som vás. Nech sa páči, máte slovo. Je to v poriadku, ja sa tu tak trochu schovávam za pani Ribeiro. Ďakujem, pani predsedajúca. Jana Žitňanská je našou tenevou spravodajkyňou. Ospravedlňuje sa, ale nemôže sa zúčastniť dnešného stretnutia. Zaslala mi však svoje stanovisko, ktoré veľmi ráda vám priblížim. V tejto chvíli Pani Žitňanská tvrdí, že potom, čo si podrobne prečítala návrh spravodajcu, e, s potešením môže skonštatovať, že sa zhoduje v podobnom vnímaní, ako by sa návrh komisie mal zlepšiť. A tiež sa domnieva, podobne ako spravodajca vo výbore FAM, e, ktorý zdôrazňuje význam rozumného a realistického prístupu v našich požiadavkách. E, to neznamená, že nepodporuje iniciatívu komisie je to vhodne načasovaný návrh, ktorý stojí za zváženie. Pozmeňovacie návrhy Jany Žitňanskej zohľadnia následovné výzvy a v oblasti. Poprvé, dostupnosť e, infraštruktúry v oblasti starostlivosti o deti. Podľa nej je zásadné zaistiť takýto prístup k zariadeniam aj s cieľom umožniť ženám účasť na trhu práce. Isté, že iba ak ženy a rodiny si to budú želať využiť. Tiež chce zvážiť dopad na podniky. Je to dôležité a spravodajca to vo svojich pozmiacich návrhoch aj navrhuje, aby sa zohľadnili obmedzenia najmenších podnikov a malých a stredných podnikov, Chápeme, že nie všetci to možno podporujú, ale faktom je, že isté flexibilné e, pracovné môžu ovplyvniť e, malé podniky nespravodlivým spôsobom a náš návrh by toto mal zohľadniť. Tiež uznáva odlišnú situáciu rodičov detí s postihnutím. Spravodajca navrhuje znížiť minimálny vek dieťaťa, keď rodič žiada o flexibilné nastavenie pracovného času a Jana považuje takúto návrhu zmenu za dobrý základ pre ďalšie rokovania a budúci kompromis. Jana podporuje zvýšenie minimálneho veku až na 12 rokov v prípade detí s osobitnými potrebami je taktiež v prípade detí s postihnutím alebo s inými požiadavkami, ktoré vyžadujú starostlivosť. Taktiež Jana chce venovať osobitnú pozornosť situácii opatrovateľov a chystá sa predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré by mohli lepšie zohľadniť odlišné nastavenia, napríklad v prípade neformálnych druhov opatrovania ale teší sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a s kolegami. Možno by som mohla ešte stručne, ak dovolíte, sa vyjadriť k pozícii Británie, pretože tam je to trošku iné. Aj keď nárok na eh, opatrskú dovolenku by bol úplne novým nárokom, už existuje rozsiahla legislatíva v Británii, napríklad, ktorá pokrýva ustanovenia, ktoré navrhuje smernica a to sa týka aj otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a právo požiadať si o flexibilný pracovný čas. Teda ja sa obávam, že by návrh mohol narušiť fungovanie už dobre rozpracovaných práv na národnej úrovni v niektorých členských štátoch, napríklad v aktuálne platnej legislatíve v Británii neexistuje nárok na opatrovskú dovolenku, ale existuje možno, možnosť požiadať si o flexibilný pracovný čas v prípade rodičov a opatrovateľov. Teda ja by som si veľmi želala, aby sme dosili rovnováhu medzi tým, čo už funguje v praxi dobre v členských štátoch, aby sme to zachovali a zároveň aby sme zaistili e, plnenie cieľov tohto návrhu. Takže tak sa chcem poďakovať spravodajcovi aj vo svojom mene. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Weber. Ďakujem pekne. Ja by som e, sa tiež chcela poďakovať spravodajcovi za jeho veľmi rozumný prístup v snahe e, zaistiť taký postoj, ktorý si môže získať podporu široké väčšiny v parlamente. Myslím, že to je dôležité, ak chceme dosiahnuť úspech v tomto smere ešte pred koncom volebného obdobia, pretože z toho, čo som sa dozvedela na rade, sú postoje veľmi odlišné oproti tomu, ako to vnímame my tu v parlamente? Keď hovoríme o vyvážení osobného pracovného života, e, sa ťažko odliada od e, materskej a otcovskej dovolenky, ale snažíme sa pracovať s tým, čo je k dispozícii. Myslím, že je to rozumný prístup nesnažiť sa to stanoviť na úroveň nemocenských dávok, ale snažiť to, sa to stanoviť ako percentom. Myslím si, že tých 75% to by si mohlo získať podporu. A keď vieme, že štúdie dokazujú, že 85% by otcovia uprednostnili skôr, e, keď sa rozhodujú, či sa rozhodnú čerpať dovolenku alebo nie, ale dá sa o tom ešte rokovať Dnes ma prekvapuje, že v priebehu množstva stretnutí, ktoré som absolvovala, zrejme podobne ako kolegovia, vyplynulo, že ľudia to vnímajú tak, ako by k tehotenstvu došlo zo dňa na deň. Je to predsa len 9 mesiacov, možno niekedy kratšie, ale tak či tak máte dostatok času sa na to pripraviť. Aj samotný pôrod predsa neprebehne bez prípravy. Spravidla zhruba e, očakávate, kedy pôrod prebehne. Dá sa to teda naplánovať e, s otcom, s matkou. To sa týka aj malých stredných podnikov, tak aby sa nenarušila samozrejme prevádzka firmy, ale to si vyžaduje, aby ľudia e, komunikovali, aby sa dohodli. Podľa mňa sa to dá. Ja celkom iste podporím pozmeňujúcich návrhoch, návrh flexibilných e, pracovných e, podmienok. Myslím, že e, tým bude poznačená budúcnosť trhu práce vo všeobecnosti. A tiež sa to musí vyjednať medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. A tiež podporujem pravdepodobne v tomto duchu predložíme pozmeňujúci návrh, čo sa týka zahrnutia všetkých druhov pracovníkov sa SZČO. Podľa mňa sa to týka ich. Práve som sa dopočula, že otcovská dovolenka sa stanoví ako povinnosť. Ja mám dosť veľké pochybnosti, či si môžeme dovoliť zájsť až tak ďaleko. Viem, že môžeme ovplyvniť správanie mnohých takýmto spôsobom, ale ešte stále pochybujem. Zrejme si to ešte prejednáme v rokovaniach podrobnejšie. To, či vek na čerpanie rodičovskej dovolenky sa ponechá na úrovni 12 rokov, um, teda 12 rokov v prípade detí s osobitnými potrebami, uh, tam to dáva zmysel. V prípade iných detí to môže byť 10 rokov. O tomto sa ešte tiež môžeme um, baviť. Aj čo sa týka dĺžky rodičovskej dovolenky, z toho, čo som sa totiž dopočula, v rade sú veľmi ostrí v tom, ako sa k tomu stávajú, chcú to obmedziť eh, čo najviac toto dĺžku trvania. Po výbore pre zamestnanosť by sme mali mať čo najsilnejší mandát, ktorý by sme udelili spravodajcovi na začiatok rokovania, pretože ak budeme nejednotní, tak sa tým oslabí naša pozícia. Takže snáď sa to podarí úspešne dotiahnuť do konca. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďalej za GUE, Tania González Peňaz. Ďakujem, ďakujem predovšetkým spravodajcovi za jeho prejav, za jeho prácu na správe a taktiež za vysvetlenie, o ktoré sa s nami podelil, čo sa týka toho zamerania svojho textu. Chcela by som konkrétne hovoriť o troch veciach, ktoré sa mi e, zajú byť priateľné v návrhu pani pána Kasu, tým, čo týka štruktúry e, nejakých zariadení starostlivosti. Toto chýbalo v texte komisie. Myslím si, že je treba prehlbiť aj tento aspekt, keďže toto je nepostradateľný prvok, aby sa nám podarilo dosiahnuť rovnoprávnosť pohlaví na pracovnom trhu. Myslíme si, že verejný sektor by rozhodne na tomto mal taktiež e, popracovať. Po druhé, neprenosnosť rodičovskej dovolenej. Myslím si, že toto je zásadné, aby sa dosiahlo lepšie prerozdelenie starostlivosti o dieťa, taktiež dobrú účasť na pracovnom trhu. A po tretie, vytvorenie percenta po vzťahu k hrubému platu e, v priebehu rodičovskej dovolenky a taktiež e, aby tam bolo stanovené, aby stanovená rovnaká úroveň taktiež vyplácania nemocenské v jednotlivých členských štátoch, aby sa tým E, teda zaručila aspoň určitá úroveň tejto e, teda finančnej e, výplaty. Myslím si, že v niektorých veciach by správa mohla byť trochu ambicioznejšia. Sú to konkrétne nasledujúce body o čo sa týka tých 75 hrubého platu v priebehu rodičovskej dovolenky. To sa mi zdá byť nedostatočné, keďže podľa všetkých údajov je jasné, že skôr sa to vzťahuje k mužským rodičom a pokiaľ by to bolo 100%, tak e, by to umožnilo, aby túto dovolenku čerpali aj muži, aj ženy, aby teraz sa garantovalo, že to bude v praxi e, sa robiť. Ďalej, čo sa týka otcovskej dovolenky, tá mala byť podľa mňa povinná. A pokiaľ Momentálne eh, TFEU uznáva, že muži a ženy sú rovnoprávni tak Európska únia musí podniknúť legislatívne kroky v tejto oblasti. Dva týždne otcovské dovolenky e, v prípade narodenia alebo adopcie dieťaťa, aby to bolo povinné a taktiež tam garantovať určitú minimálnu e, úroveň odplaty. To je zásadné. Ďalej je to nedostatok pozmenujúcich návrhov v súvislosti s právami pracovníkov, pracovníčiek a tá časť textu, ktorá bola vymazaná v tomto zmysle, v tejto súvislosti, myslíme si, že podnik alebo zamestnávateľ by nemal mať možnosť zamietnúť žiadosť pracovníka alebo pracovničky, aby sa zaručilo vykonávanie, dodržiavanie tohto práva aby teda tá žiadosť nemohla byť podnikom zamietnutá. Na druhej strane som tam videla mnohé odvolávky, mnoho, mnohé náražky na malé a stredné podniky, mikropodniky, malé podniky, stredné podniky a my chápeme prejavené obavy, myslím si, na sú všetky stráty, ale hodnotie vplyvu zo strany komisie už jasne e, ukázalo e, dlhodobý prospech pre zamestnanosť aj rast. No a pokiaľ tieto podniky môžu na čas v podstate si naplánovať e, čas v priebehu materskej dovolenky alebo aj rodičovské dovolenky, tak si myslím, že určite by to je to e, realizovateľné. A taktiež by tam chýbajú odvolávky na e, rodiny, v ktorých je iba jeden rodič, alebo napríklad, keď sú tam dvojčatá, trojčatá, viac narodených detí, a taktiež, aby sa to vzťahovalo na rodinných príslušníkov aspoň teda druhého stupňa. Taktiež, zopakujem to, čo už som povedala v minulosti, z môjho pohľadu je chybou, že táto správa výboru sa sústreďuje len na smernicu o materskej dovolenke. Myslím si, že je treba podporovať otcovskú aj materskú dovolenku rovnako. Toto cesto by sme sa mali uberať a najlepší spôsob, ako to urobiť, je rieši to spoločne v jednom texte. Takže samozrejme urobíme všetko, čo bude v našich sílách, aby sme prispeli tejto správe, vylepšili ju v rámci rokovaní. A urobíme všetko, čo bude v našich sílách, aby ten výsledok bol čo najuspokojivejší. Thank you. Uh, Ďakujem. Teraz Miroslav Smitrofanos, ktorý zastupuje Zelených. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým chcem poďakovať panu spravodajcovi Kázovi za jeho prácu na tomto dokumente. Zlepšuje ten dokument pochádzajúci z pera komisie. Tatiana Ždanoka, kolegyňa z Zelených, je taktiež bývalou členkou nášho výboru. Pani Ždanoka pracovala na tomto dokumente. Bola spravodajkyňou pre správu pre zosúladenie pracovného a rodinného života v roku 2016 a ja vyviniem všetko možné úsilie, aby som pokračoval v jej práci. Súhlasím so spravodajcom v tom, že možno by sme mali trochu zdôrazniť úlohu malých a stredných podnikov, mikropodnikov a taktiež problémov, ktorým čelia oni, oni ale ja by som to pozrel z iného pohľadu. Práva zamestnancov a ich rodiny život. Toto je priorita, ktorá by nás mala zaujímať. Myslíme si, že ani návrh komisie, ani pozmenený text spravodajcu nerieši tú povinnosť našu e, zrevidovať smernicu o materskej dovolenky, o dovolenke. Chýbajú nám tam napríklad e, tieto časti o ktorých som hovoril. Predovšetkým by som chcel venovať pozornosť tej úrovni, na ktorej musia byť vyplácané všetky rôzne rodičovské dovolenky. V pôvodnom texte tam je taký, takáto odvolávka. Tá vyplata mala byť ekvivalentná aspoň tomu, čo by zamestnanie obdržal v prípade nemocenskej, ale kompenzácia E, za nemocenské v podstate iná v každom členskom štáte, takže nie je možné ju zafixovať a minimum je napríklad 40 v niektorých členských štátoch a často toto nie je dosačujúce. Takže by sme chceli navrhnúť, aby tá e, pláca bola v plnej miere. Minimálne štandardy pre autorskú dovolenku už sú súčasťou návrhu komisie, ale ako už som hovoril, chceli by sme, aby táto suma bola vyplacaná v plnej miere. Taktiež sa týka veku dieťaťa pre rodičovskú dovolenku. Tak, mm, tam sa to navrhuje znížiť na 10 rokov. My už sme vykonali konzultácie s určitými združeniami zamestnávateľov. Mnohí z nich si robia starosti ohľadom veku e, dieťaťa v tejto súvislosti, ale vidíme si, že tam pozitívny trend. Pokiaľ by sa tá rodičovská dovolenka v podstate natiahla, bola by aplikovateľná na dlhšom období, na dlhšie obdobie na to bolo výhodné aj pre zamestnávateľov. Čo týka prenosnosti rodičovskej dovolenky, to je ďalší problém. Vidíme, E, tento problém teda v texte a posl- pošlame náš názor v podobe e, pozmenice návrhov. Taktiež e, samoživitelia taktiež súčasťou textu komisie, ale potrebujú špecifické ustanovenia a taktiež v súvislosti s prenosnosťou rodičovskej dovolenky. Taktiež sme spokojní s tým, že sú tam určité na návrhu komisie, ale myslíme si, že čo týka tej dĺžky 5 dní, tak tak to nie je dostatočné pre niekoho, kto sa stará o, o dieťa. Ďakujem. Um, Ďakujem. FTD, Laura Agia tu nie je. Je tu niekto, to nahradí? Nie. NF. Želmelang, tá tu nie je. Nahrádzajú niekto? Nie. Dobre, takže prejdeme k zoznamu tých, ktorí sa prihlásili slovo. Ako prvý dostáva pán Koša. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a szó. Ďakujem, že ste mi dali slovo. Ja by som chcel sa s vami podeliť o určité Uvaženia, Tá správa je skutočne dobrá a je dobré, že o nej aj diskutujeme. Myslím si, že môžeme do veľkej miery súhlasiť s jej obsahom. Bola tam dojdená e, veľká e, dobrá práca, čo týka zosúladenia rodinného a pracovného života. A návrh komisie je taký, že sa má týkať rodinné politiky, ale toto spadá do, do pôsobnosti členských štátov, takže treba rešpektovať princíp subsidiarity a primeranosti. Toto sú zásadné princípy. Ako už bolo povedané, ako už som povedal, taktiež súhlasím s tým, čo bolo povedané o mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch, čo týka hodnotenia dopadu. Myslím si, tam to nebolo dostatočne ešte preverené, prešetrené, aký to bude mať dopad na tieto podniky. Myslím si, že to bude spôsobať veľké problémy. Som rád, že sa spravodajce sústredil aj na tento aspekt. Taktiež si myslím, že je dôležité, aby ten systém bol flexibilný. Nechceme, aby niekto bol nútení k tomu rozhodnúť sa medzi rodinou a povolaním. Flexibilita je treba sa pozrieť na to, aké riešenie tam nájdeme. A bolo by škoda, pokiaľ by sa rodiny e, v Európe mali celkovo zmenšovať. Takže rodičovská dovolenka a tak ďalej, tieto otázky by sme mali riešiť a mali sme zohľadniť aj praktické skúsenosti vo viacerých členských štátoch je skutočne štedrá mm, odmena v priebehu rodičovskej dovolenky, ale inde to tak nie je. Mnohí ľudia nevyužívajú napríklad e, tie dostupné dovolenky. Napríklad v Estonsku je 100% odplata, pardon, teda vo výške 100% e, platu a v iných krajinách. Je to možno iba 10 Takže by sme sa mali zamyslieť nad tým, prečo sú to také veľké rozdiely. Napríklad niekde je to 10 nie je to 100 mali by sme sa spoločne nad tým zamyslieť, kde je chyba a ako vyvolať nové stimuly. A potom ešte krátko k maďarskej rodinnej politike. To je niečo, o čom sa e, diskutuje veľmi intenzívne v Maďarsku. Je dôležité, aby rodičia mohli zostať dlho doma s deťmi, ale finančná podpora, tak tu nesmú stratiť. Maďarská rodina politika by taktiež mala byť zobratá do úvahy. Ja to nehovorím len preto, že ja som Maďar. Aj Estonský návrh, estonský systém sa mi pozdáva zostať doma rok a pol a obdržiavať finančnú podporu. Taktiež taká príspevku na nejaké e, zariadenia, pre, pre, predškolské zariadenia, to taktiež v poriadku. Inde po šiestich mesiacoch do práce, ale dôležité, aby tam bola tá finančná podpora. Je dôležité, aby sa rodičia mohli aj vrátiť na svoje pôvodné pracovné miesto. To je zásadné. Myslím si, že finančná podpora je nedostačujúca. Je treba mať aj možnosti e, umiestniť dieťa do predškolského zariadenia. Tento systém je treba posilniť. A bolo by dobré, keby sa spravodajca zaoberal týmito aspektami. Ja zašla aj príslušné pozmeňujúce návrhy, lebo pokiaľ systém bude dobre vybudovaný, tak to veľmi podporí rodiny. A som veľmi rád, že sa k tomu kolegovia tiež vyjadrovali, aby sa požiadovali, e, podporovali aj rodičia, ktoré majú postihnuté deti. Je to dôležité napríklad v Maďarsku, pokiaľ majú rodičia postihnuté deti, tak majú e, dlhšiu rodičovskú dovolenku. Sú tu sú to deti, ktoré si vyžadujú viac starostlivosti v takýchto rodinách a chcel by som pogratulovať spravodacovi za jeho prácu a teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem teraz pani Ribeiro. Ďakujem. Ja by som chcela najprv poďakovať pánu spravodajcovi Davidu Kazovi za odvedenú prácu a za, teda, za prácu, ktorú venoval tomuto dokumentu. Čaká nás ešte veľký kus práce. Vieme, že doteraz s tým, tomuto sa viažu veľké polemiky nielen v Európskom parlamente. A teraz tu máme veľkú zodpovednosť aby to dnes rozkotalo ešte v priebehu nášho mandátu. No a my sme legitímne zvolení zastupcovia občanov, takže prosím, jedna vec je rada, druhá vec je Európsky parlament. To by sme si mali uvedomiť. Čo sa týka rodinných povinností, tak tie nekončia pôrodom. Po narodení dieťaťa prichádza potom tá otázka, ako rozdeliť e, starostlivosť. A mali by sme hovoriť ešte o ďalších etapách života, ktoré si vyžadujú sprievod a podporu rodiny, napríklad pokiaľ sú deti choré. Sú tu rôzne choroby. Jedna vec je chrypka, druhá vec je to, že sa dieťa napríklad dostane do nemocnice, je hospitalizovaný, napríklad má rakovinu a rodina ho musí podporovať, sprevádzať. Ďalej tu máme deti s postihnutím alebo staršie osoby, ktoré potrebujú podporu rodiny. Viete, že európska populácia starne, takže to, tento problém sa bude zhoršovať. No a ja chcem povedať, že keď hovoríme o zlozosúladení pracovného a rodinného života, tak nemôžeme tam ro- rozlišovať medzi pohľaviami Lebo pokiaľ robíme to, tento rozdiel, tak e, to bremeno padá v podstate na plecia žien. Ja. Ďakujem, gratulujem Davidovi Kazovi, že sa touto témou vôbec zaoberáme Problém je ten, že pre rodičov zo súladne pracovného a rodinného života v podstate v tomto texte e, sa vôbec nenachádza. Je tu nejaká rovnováha medzi kým a medzi jedným a druhým. O čo tu vlastne ide? Takže rodičovstvo e, popísať ako dovolenku, toto je urážka, či už pre otca, pre, alebo pre matku, pre um, slobodných rodičov. Rodičovstvo to v podstate znamená, že vypadnete z práce. To znamená, že pokiaľ dieťa je chora, choré, tak e, nemôžete ísť do práce. Znamená to, že napríklad nemôžete pracovať na plný úvezok, musíte pracovať na čiastočný. Znamená to na konci života, že máte nižší dôchodok. Prečo? Pretože rodičovstvo sa neuznáva ako práca. Znamená to, že pokiaľ ste s deťmi, v podstate pracujete. A pokiaľ eh, malo by to byť uznavené rovnako ako keby eh, to dieťa bolo niekde v jase alebo v škôlke, pokiaľ to neuznáme ako prácu, tak tam bude stále obrovská priepas a nebude tam žiadny súlad medzi pracovným a rodinným životom. Je dôležité, aby sme rodičovskú dovolenku klasifikovali, ale ako čo? Je dôležité, aby sme v 27 štátoch EÚ sa pozrieť na porovnateľné povolania, ako napríklad e, pracovníci v škôlke, v jasliach alebo e, v detskom domove, aby sme dospeli nejakú výsadku. Pokiaľ chceme na, naozaj zaručiť dobre zosúľade, možnosti pre zosúladenie pracovného rodinného života, tak je treba sa pozrieť aj na náš daňový finančný systém a zistiť, aké výhody vám to prináša, pokiaľ zostanete bezdetní. Pokiaľ nebudete mať deti, tak v podstate na to veľmi dobre zarobíte. Čo týka dôchodku, šetrite na daniach, na výdavkov, takže pokiaľ tu nezaručíme spravodlivosť medzi ľuďmi s deťmi a bezdetnými, tak si myslím, že nič dosiahneme. A takéto zrovnoprávnenie musíme byť na finančnej, technickej, daňovej úrovni. Takže zrovnoprávniť ľudí s deťmi a bezdetných. A keď hovoríme o potrebách detí, a hovoríme o tom, že ľudia vypadnú z práce, pokiaľ sa stanú rodičmi, tak je treba e, brať do úvahy rôzne e, etapy života detí a podľa psychológov prvé dva roky života by mali patriť rodičom. Potom je druhá fáza od 3. do 6. roku, potom od 7. do 12. roku života, keď teraz zoberieme do úvahy vývoj detí. A tu môžeme aj sa v našich modeloch orientovať podľa toho, nakoľko by rodič, čo sme mali podporované finančne. Myslím si, že pokiaľ sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak môžeme zaručiť spravodlivosť, tak aby rodičia nemali v konečnom dôsledku nižší dôchodok, či už ženy alebo muži, matky alebo otcovia. A materstvo v prvých mesiacoch je veľmi dôležité, potom samozrejme od určitého bodu tú úlohu môžu prebrať aj muži otcovia. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hoc. Ďakujem pani przewodnicząca. Ďakujem pani predsedajúca. Myslím, že je veľmi dobré, že Európsky parlament a náš výbor a pán Kasa sa snažia obohatiť ten text, ktorý pôvodne vydala komisia. Je to veľmi dôležité, náročné a z dlhodobého hľadiska tu máme dilemu. Otázka znie tak, či sa dá vyvážiť niečo, čo sa veľmi ťažko vyvažuje, ale pritom je to potrebné môžete mať profesionálnu kariéru a súčasne mať aj satisfakciu, uspokojenie z osobného života. Je to realistické. A to slovo rovnováha pracovného a súkromného života znamená, že sa musíme postarať o to, na, o to, že máme rovnaký čas na prácu, ako aj na to byť doma. A keď sa pozriete okolo seba, tak je to veľmi, nikdy to nie je rovnováha pol na pol, zvyčajne v tom, tejto dynamike e, niekedy musíte ustúpiť na niektorej strane. Tak keď hovoríme o rodinnom živote a pracovnom živote, tak tam sú veľ, tam je veľa dôležitých aspektov, ktoré s tým súvisí. Keď si pozrieme Európu tak 60 vysokoškolských absolvent sú ženy. A keď sa pozrieme na to, koľko z nich je profesionálne aktívnych, tak je to o 12 menej žien. Takže je dobré, že máme tento text a e, že máme túto debatu v parlamente, ale musíme si uvedomiť aj nasledujúce veci. Musíme si položiť otázku, či táto európska smernica spraví ľudí šťastnejších v ich pracovnom či súkromnom živote. Každý, každá krajina, každý štát by sa mal postarať o niektoré zásadné hodnoty a jasným spôsobom presadzovať rovnocenosť, ako napríklad v tých základných veciach, čo je prístup k starostlivosti o dieťa, potom v práci podpora podnikateľstva napríklad, osobitné programy pre tých, ktoré sú, ktorí sú chorí alebo na rodičovskej dovolenke. Rodina znamená deti, niekedy e, zdravotne postihnuté deti, znamená to aj starších rodičov. Bude niekto šťastný v svojom pracovnom živote, ak sa nedokáže postarať súčasne o ostatných, e, o vlastných rodičov, povedzme v dôsledku iných okolností. A čo chceme? Chceme nútiť, aby otec zostal doma s dieťaťom, ak ide o čas, o do, jeho vek, keď je dojčený a bolo by lepšie, keby bola matka doma. Uviedol by som príklad Polska. Máme osobitný program 500+, plus 500 polských zlotých navyše, ak máte dve deti E, vtedy polský štát platí aj príspevok na starostlivosť o dieťa. My chceme, aby e, miesta starostlivosti o dieťa boli bezplatné. Máme tu na mysli najmä mladé rodiny, ktoré potrebujú si zadovažiť svoj prvý byt svoje prvé bývanie, takže sa snažíme urobiť kroky na zosúladenie pracovného a rodinného života. Avšak tu sa obávam, že napriek našej dobrej vôli to nie je možné. Nedá sa to dosiahnuť európskou e, smernicou, ale možno by sme sa mohli snažiť vytvoriť tie správne podmienky na to, aby ľudia našli uspokojenie v pracovnom aj rodinnom živote. Ďakujem. Ďakujem. Pani López, máte slovo. Pán López, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto prácu na tomto materiáli a za, vše, za celú diskusiu. Ide tu o to, aby sme mali e, smernicu, ale k tej sa musíme dopracovať. A zatiaľ, keď máme materiál komisie, tak to je len základ. A e, Máme tu niekoľko rôznych e, názorov a stanovisk tu v parlamente a znamená to dve veci. Koncenzus Európskej únie sa nedá dosiahnuť pri implementácii neoliberálnych e- e- ekonomik a veľmi ťažko sa hľadá koncenzus v témach, ako je táto. Videli sme to v prípade diskusie o materskej dovolenke, keď chceme definovať sociálne politiky, politiky, ktoré posilňujú sociálne práva, tak je to veľmi náročné. Ja dúfam, že sa mýlim a naozaj verím, že sa nám podarí nájsť tú správnu cestu a zlepšiť podmienky v tejto súvislosti v Európskej únii. Tie rozdiely sú pomerne veľké, to je jasné. Vždy to bolo jasné. Takže chcem upozorniť na nasledujúcu vec. Musíme sa postarať o to, že každú smernicu, ktorú príjeme v tejto oblasti, e, formulujeme tak, že má záruky, ktoré by neviedli, e, aby sa zabránilo k zníženiu práv, ktoré existujú už v členských štátoch. Uvediem príklad z Portugalska. Ak by sa tieto návrhy mali v Portugalsku implementovať, tak by vlastne predstavovali nižšiu úroveň, než máme v, pra- v e, portugalskej legislatíve. A to nechceme. Napríklad zoberme si tie obdobia, ktoré sú povolené. Ja si, my si myslíme, že to má byť dlhšie. Hovorím tu o rodičovskej, otcovskej a materskej dovolenke prvom rade potre- sa treba venovať potrebám dieťaťa a matky, ale rovnako aj páru a e, rodine v tom širšom kontexte, v širšom chápaní. Myslím si, že by sme mali využiť aj odporúčania medzinárodných organizácií, napríklad odporúčania VHO. V prvých šiestich mesiacoch odporúčajú kojenie, dojčenie a ja si myslím, že to je niečo, čo tu tiež musíme uviesť. Potrebujeme o tom hovoriť pri vymedzení období materskej dovolenky. Okrem toho, v prípade rodičovskej dovolenky máme, musíme umožniť aj prenositeľnosť dovolenky a Taktiež si nemyslíme, že je možné zabezpečiť rovnosť na základe dovolenky, ktorá nie je 100% preplatená. A myslím si, že tu musíme byť veľmi kriticky a niektorí už aj kritiku povedali. Ide tu o umiestnenie materstva na tú istú úroveň ako choroba. To sa mi zdá ako karikatúra. Naozaj si myslíme, že takýto čas treba zaplatiť 100%, pretože všetko ostatné je trestaním, dvojnásobným trestaním manželských párov, rodiny. Vieme, že v priemere v EÚ ženy zarábajú 16-17% menej ako muži. A kde budeme mať 100% úhradu počas takéhoto materského voľna, tak to znamená jasnú stratu príjmu pre všetky manželské páry. A nestalo by sa to, ak by bola zachovaná 100% odmena. A 100% odmena je aj stimulom pre mužov, aby naozaj si vybrali tento čas. Rodičovská dovolenka je prenositeľná a my máme najvyššiu úroveň účasti mužov v starostlivosti pri opatrovaní a akú mieru e, odmeny máme 100%. Taktiež sme presvedčení, že to obdobie má byť hneď po pôrode, nemá byť rozložené na 10 či 12 rokov. Sme presvedčení, že to nie je skutočná rodičovská dovolenka, to sa zamieňa za niečo iné, čo je pomoc rodine, alebo vybrať si voľno, aby ste pomohli rodine. To máme zahrnuté v portugalskej legislatíve tiež. Tam máme 30 dní z roka, ktoré umožňujú sa vám starať o rodinu v prípade potreby bez ohľadu na vek. A ja myslím, že túto možnosť by sme nemali zamieňať s rodičovskou, otcovskou či materskou dovolenkou Hovorilo sa to aj o infraštruktúre, to znamená tá infraštruktúra, ktorá poskytuje starostlivosť a pomoc rodinám. To si vyžaduje verejné investície do vytvárania sieti, ktoré poskytujú v tomto prípade služby, majú byť verejne dostupné E, zariadenia, ktoré poskytujú takúto starostlivosť a malo by to byť bezplatné. Nemá to znamenať nejaké ďalšie finančné zaťaženie pre rodiny. Takže záverom, hovorili sme tu o pružnosti dnes popoludní a skutočne namietame voči takémuto využitiu pružnosti pri dosahovaní rovnováhy pracovného a súkromného života. Čo by sme sa mali usilovať dosiahnuť je, aby e, sme mali prácu, ktorá je v súlade s potrebami rodiny. To neznamená nevyhnutne skrátenie pracovného času alebo takéto rozloženie pracovného času. Ja môžem povedať, že materstvo je problémom pre materstvo Materst- ako môžeme povedať vôbec, že materstvo je problémom pre zamestnávateľov? Ako je to možné vôbec povedať v EÚ? Pre zamestnávateľov a firmy máme e, predsa pracovné zmluvy na dobu neurčitú alebo aj na dobu určitú, aby mohli firmy pokryť určité obdobia, keď napríklad dojde k výpadku a podobne. Firmy majú najmenej 6 mesiacov na to, aby sa pripravili na nejaké obdobia, keď budú e, keď dojde k výpadku, predsa neotehotniete jeden deň a dieťa nemáte na druhý deň. Takže zamestnávateľia majú určite niekoľko mesiacov na to, aby prijali potrebné kroky na zabezpečenie, na vyriešenie situácie, keď nejaký zamestnanec z dôsledku materstva vypadne. Predsa sú aj zmluvy na dobu e, určitú a iné riešenia. Takže potrebujeme lepšie mechanizmy na sociálnu ochranu a na zabezpečenie skutočných e, pracovných práv pre mužov aj ženy pretože to, čo naozaj potrebujeme, je povzbudzovať ľudí, aby využívali práva, ktoré už sú zakotvené. A ja chcem povedať, že nestačí mať tieto veci v, zákonnej, v zákonníkoch. Musíte mať mechanizmy, ktoré umožnia vykonávať tieto práva. Musíte mať systémy, ktoré monitorujú možnosť využívania týchto práv. Tak sú to len práva na papieri. Portugalsku žiaľ a iste aj inde v Európe vidíme stále viac a viac prípadov mužov a žien, ktorí jednoducho nedokážu využívať svoje práva podľa zákona, pretože im hrozí, že by stratili svoju prácu. Ďakujem teraz pani Harkin. Ďakujem, ďakujem. Chcem sa poďakovať Davidovi Kasovi za jeho vyvážený prístup a chcem povedať, že súhlasím, že potrebujeme dobré, dobrú plácu za rodičovskú dovolenku. Všetko, čo vidíme, nám ukazuje, že e, ak rodič, že muži potrebujú byť primerane zaplatení, na to nemá význam. A chceme toto povzbudiť, tak sa na to musíme znovu pozrieť. E, flexibilné pracovné dojednania, to nie je veľmi jednoduché tu nájsť dobrú rovnováhu. Môj kolega za socialistov povedal, že musíme nájsť rovnováhu a e, nesmieme ohroziť prežinie, prežitie firiem. Firmy musia byť konkurencieschopné a musia byť aj e, e ziskové a pre veľké firmy je jednoduchšie zaviesť takúto pružnosť. Vidím to u nás doma. Vidím, že veľké firmy už zaviedli určitú flexibilitu v mnohých prípadoch a je to oveľa ťažšie pre mikropodniky alebo MSP. Tak ja dúfam, že sa nám podarí ešte toto vyriešiť. Potom sa tu hovorilo o vnútroštátnej legislatíve, o zachovaní jej úrovne, ktorá by bola vyššia. A portugalský kolega hovoril aj o tom, že nič v tejto smernici, ako som už povedala, nemá znížiť tú úroveň, ktorá už existuje. A tá posledná vec, ktorú chceme, je, že e, sa to všetko niekde stratí a nechceme, aby tento E, návrh skončil v koši, alebo aby neznižoval, nechcem, aby znižoval vnútroštátnu úroveň. My už máme v Írsku rôzne typy e, uvoľnenia. Proste musíme dávať dobrý pozor. A v Európe je 80 starostlivosti rodinná starostlivosť, 75 to robia ženy. a každý z nás raz bude musieť sa o niekoho postarať, alebo sa o neho budú musieť postarať. Čiže to je spoločenský problém a v tomto kontexte potrebujeme európsku legislatívu, aby pomohla. Počula som niektorých kolegov, ktorí povedali, že európska legislatíva tu nie je primeraná, ale ja tu nesúhlasím. Ja neviem, či sa nám to podarí v tejto správe, ale je dôležité pochopiť, že finančná podpora nie vždy stačí. Potrebujeme aj prístup k nejakej politike starostlivosti o dieťa, k dlhodobej starostlivosti a tak ďalej, tak, aby sme mali skutočnú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. E, samozrejme, že je dôležité mať určité zásady, aj finančné prostriedky, ale musíme sa pozerať aj ďalej, aby sme videli, čo ešte môžeme spraviť. A pokiaľ ide o vek dieťaťa ako horná hranica a osobitné okolnosti pre postihnuté deti, to ešte musíme stále skúmať. Ja si myslím, že to nie je ľahké, ale musíme to riešiť. A napokon, a to spomínali tiež už niektorí kolegovia, je tu tá vec dôchodkov. To znamená, že keď ľudia sa venujú starostlivosti, tak strácajú čas svojho platu, strácajú čas svojich sociálnych odvodov a to bude mať dopad na ich e, penzie o 20-30 rokov neskôr, ktoré budú preto nižšie. Ja neviem, či toto tu dokážeme riešiť možno v nejakom odôvodnení, ale musíme sa pokúsiť o to, aby dnešní opatrovatelia sa nestali zajtrajšími budúcimi chudobnými chorými ženami v budúcnosti. Ďakujem spravodajcovi, veľmi som rada, že máme takúto legislatívu v príprave a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Šrojderová. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať našemu spravodajcovi za tieto návrhy, ktoré sú rozumné a myslím si, že aj vyvážené a zohľadňujú zaujímav, záujmy detí, matiek, otcov, aj zamestnávateľov. Väčšinu návrhov môžem podporiť, napríklad ten dôraz na potrebu dostatočných e, zariadení starostlivosti o dieťa, ktoré majú dobrú kvalitu. Podporujem aj e, primeraný príjem, aby bol príjem primeraný, tak sa nemá týkať alebo sa nemá odvolávať na e, nemocenskú dávku, má vychádzať z hrubého príjmu a v prípade otcovej, e, otcovskej dovolenky, tak by bolo možné vychádzať z toho istého základu nemocenskej, pretože to zodpoveda materskej dovolenke, ale ja si myslím, že tieto dovolenky by sa mali platiť ako sú určitá úroveň hrubého príjmu. Mám aj pripomienky k minimálnemu hrubému príjmu. Myslím si, že 75 ako minimum je trocha veľa. Takže ja by som navrhla nejaké alternatívy? Uh, uh, Takže ochrana MSP, to tam uvádza spravodajca, súhlasím, pretože samozrejme členské štáty majú byť pružné pri určovaní toho, ako obmedziť administratívnu záťaž MSP. Rovnako súhlasím so znížením vekovej hranice detí na účely rodičovskej dovolenky. Spravodajca navrhuje 10 rokov, komisia 12. Ja si myslím, že môžeme ísť ešte nižšie. Ja si myslím, že 8 rokov stačí na to, aby sme dosiahli cieľ smernice. To je môj názor. Potom sú tu ešte nejaké ďalšie témy, ktoré treba riešiť a prídem aj s pozmenujúcimi návrhmi. Napríklad vymedzenie príbuzných, to je veľmi úzke, členské štáty by mali byť povzbudzované k tomu, aby umožnili e, lepšie sa opatrovateľom starať. Neprenositeľnosť je dobrá myšlienka, ale 4 mesiace neprenositeľnosti je veľmi obmedzujúce ako koregovia povedali, pre 4 mesiace, eh, pre MSP to mali, je to problém. Rodičia potrebujú väčšiu pružnosť. Ja by som navrhla krajšiu, kratšiu dobu neprenositeľnosti ako alternatívu by mohli členské štáty poskytnúť bonus tým rodičom, ktorí zdieľajú túto zodpovednosť. Je to menej reštriktívne Ako viete, v Nemecku tento systém už dobre funguje, takže pom- prídem s pozmenujúcimi návrhmi a dúfam, že sa nám podarí pripraviť dobrú sprácu a dosiahnuť kompromis s komisiou a radou. Thank you. <clears throat> Mr. Kasa. Ďakujeme pekne, pán Kasa. Ešte komisia najskôr. Perhaps, uh, perhaps Mr. Olivier. Yes, please take the floor. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne hovorí zástupca komisie. Komisia si vysoko cení podporu vášho výboru. Súhlasíme, že otcovská dovolenka náložte odmenená môže mať významný prínos k lepšej rodovej vyváženosti na trhu práce a tiež čo sa týka rozdelenia povinností v domácnosti. Chceli by sme však pripomenúť, keďže to boli ste pochybnosti o otázke o subsidiarity, už existuje totiž administratívny rámec, čo sa týka tejto politickej oblasti. A to dokazuje, že spoločná dohoda na úrovni EÚ, že sú potrebné kroky na úrovni EÚ pri dodržaní zásady subsidiarity, čo sa týka miery odmenenia takéto dovolenky. Tu komisia sa domnieva, že ak by sa stanovila minimálna sadzba na úrovni podobnej výšky, aspoň čo sa týka rodičovskej a otcovskej dovolenky, že by sa tým výrazne zlepšila jasnosť tohto návrhu. A ešte by som rád poznamenala, že nepodporujeme Eh, aj keď sa v návrhu spomína vnútroštátna legislatíva, nepodporujeme eh, v stanovovaní definície pracovníka vychádzať eh, z tých dôvod. Znamenalo by to totiž, že členské štáty by mali právo môcť definovať pojem pracovníka. Domnívame sa, že by to bolo zavádzajúce a že by sa zvyšla právna neistota. Čo sa týka rozsahu posunosti tejto smernice, ďakujem. Ďakujeme. Pán Kaza. Ďakujem. Ďakujeme kolegom. Som veľmi rád, že tieňoví spravodajcovia a ostatní kolegovia do veľkej miery súhlasia s mojim vnímaním tejto problematiky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. Musíme byť ambiciózni aj naďalej, ale nemôžeme to preháňať, pretože musíme to zároveň vnímať veľmi realisticky. Som si istý, že v správnom čase e, sa dostaneme e, spoločnými sílami ďalej. Zaznamenala som všetky vyjadrenia kolegov, e, najmä čo sa týka venovania osobitej pozornosti rodičom z teda rodičom detí z E, osobitými potrebami, čo sa týka legislatívy Británii. Tu by som rád pripomenul, že sme zapracovali, aj čo sa týka portugalskej legislatívy, zapracovali sme tu aj doložku, ktorá stanovuje, že členské štáty ktoré majú priaznivejšie podmienky, už teraz stanovené v legislatíve, aby v žiadnom prípade nemuseli tieto práva znižovať, obmedzovať. Iba z dôvodu európskej legislatívy je dôležité nezabúdajte na vývoj situácie v oblasti materskej dovolenky. Ak nebudeme sa k tomu stavať reálne, tak sa stane to isté a to nechceme. Nechceme, aby sa zopakovala situácia e, ako v prípade smernice o materskej dovolenke. Teda snažme sa vnímať to realisticky, snažme sa na pomoc tomu, aby v ďalšom volebnom období bola odsúhlasená aj smernica o materskej dovolenke. Začneme aspoň s niečím. Začneme s niečím, čo je realistické. Nezabúdajme, že v rade nás čaká veľmi tvrdá bitka, teda nepreháňajme to v navrhovaní nových opatrení, v snahe doplniť tento návrh komisie, snažme sa to upraviť tak, aby to naozaj bolo vyvážené. Nevyriešime tým všetky problémy pod súkom, všetky problémy v národnej legislatíve, Snažme sa stanoviť to na minimálnych štandardoch, na ktorých sa môžeme dohodnúť. Možno to bude vhodný začiatok, ktorý sa bude dať potom ďalej vylepšovať v budúcnosti a ktorý nám tiež pomôže eh, dosiahnuť pokrok aj v oblasti smernice o materskej dovolenke. Ďakujeme pekne všetkým, bolo to zaujímavé. Lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovená na 13. apríla na poludne. Vo výbore pre zamestnanosť je naplánované hlasovanie 11. júla a potom v pléne pravdepodobne sa to objaví po lete. Ešte to nie je potvrdené. Týmto sa dostávame k poslednému bodu na našom programe. Štatút sociálnych a solidárnych podnikov. Pán Becker je spravodajcom. Teší ma, že je tu tak veľa ešte účastníkov, ktorí vás budú počúvať. Ďakujem pekne všetkým, ktorí ešte majú trochu času aj pre túto tému. Ďakujem za toto stanovisko všetkým deťom spravodajcom eh, za ich konštruktívne prístupy v rokovaniam. Tiež eh, aj eh, voči pánu Mašalkovi, ktorý je spravodajcom výboru Júry. Tiež ďakujem mm, oddeleniu EPR za vnikajúcu štúdiu. Sociálne podniky sú významným faktorom v európskom hospodárstve. E, nezmenený rast, ktorý dokonca aj v čase krízy od roka 2008 naďalej pokračoval. Sociálne služby e, zamestnávajú zhruba 10 všetkých e, pracovníkov v Európe. A od začiatku krízy dokonca zaznamenali e, ďalší narast pracovníkov 1,8 milióna. Sociálne podniky sa venujú sociálnej integrácii z nevyhodnených a sociálne služby, ochrana životného prostredia. Toto si navzájom neprotirečí. Preto európsky právny rámec je nevyhnutný na to, aby trhové hospodárstvo bolo ešte sociálnejšie, pretože sociálne podniky sú súčasťou e, trhového hospodárstva. V tomto chceme e, vytvoriť štatút pre všetky sociálne podniky. E, sú to teda združenia, sú to charitatívne subjekty ako Červený kríž, sú to rôzne družstva, ale aj nadácie a ich forma je čoraz atraktívnejšia, pretože je čoraz lákavejšia pre mladých ľudí, eh, mladých ľudí, ktorí majú sociálne ciele a ekologické ciele a chcú ich prepojiť. V mojom stanovisku sú nosné body nasledovné. Poprvé, podporujeme zisky, podnikové zisky, a to také, ktoré v prípade sociálnych podnikov sú spojené s povinnosťou, aby prevažne boli opätovne e, investované v snahe plniť e, ešte viac sociálne ciele. Domnievame sa, že sociálne podniky by mali dokázať e, svoje sociálne pôsobenie na trhu. Tiež je pora nás hodné, že je treba pripomenúť, že sociálne podniky prinášajú viditeľné výsledky a keď sa pozrieme, aké formy podnikov tu posúvia, uvediem niekoľko príkladov. Dajme tomu, existuje hotel, charitatívny hotel a tiež cateringová agentúra charitatívnej povahy. Čo je na tom sociálne? To by sme si mohli položiť takúto otázku. Znamená to, že dlhodobo nezamestnaných e, zamestnávajú. Takýmto spôsobom teda má to veľmi významný sociálny prínos. Dlhodobo nezamestnaní sa týmto dostávajú zo svojej sociálnej núdze a nachádzajú platnenie alebo firmy e, na opravu televíznych príjimačov, e, firmy na opravu bicyklov. To samozrejme nemá priamo nič spoločné so sociálnou činnosťou, ale využívajú opäť bývalých väzňov a ich zamestnávajú. A opäť je tu sociálna dimenzia, má to sociálny dopad na spoločnosť a to má obrovský prínos. E, nebudem ani spomínať, že samozrejme šetria prostriedky z našich e, sociálnych e, systémov. Už nehovoriac o tom, že dávajú spoločenské uplatnenie týmto ľuďom tým, že môžu byť aktívni Napríklad diagnost, e, centra, diagnostické centra um, rakoviny prsníka. Tam tie vyšetrenia, palpačné vyšetrenia vykonávajú. Davon sprechen, dass natürlich alle jene Unternehmen dazu gehören, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Vykonávajú nevidiaci. E, potom e, sú ďalší ľudia s postihnutím, ktorí sa uplatňujú v systéme zdravotného zabezpečenia a opatrovníctva. Musíme teda podporovať eh, sociálne podniky na národnej aj regionálnej úrovni a musia to robiť aj vlády členských štátov. Je to návrh, ktorý ešte nemá konsenzuálnu podporu, ale chcel by som ho napriek tomu predložiť a síce že by sa mal vytvoriť systém certifikátov, na základe ktorého by sociálne podniky e, získali e, sociálnu známku alebo certifikát. Ide tu o to, aby sa peniaze od súkromných investorov mohli využiť v týchto sociálnych podnikoch. Je ich pritom niekoľko 100 tisíc v Európe a investor nedokáže ukontrolovať, či ide o, o naozaj eh, osvedčenú sociálnu firmu, sociálny podnik, eh, či môžu dôverovať, že investície budú vhodne vložené. Teda sú to opatrenia, ktoré sú určené pre investorov, ktorí nečakajú vysokú návratnosť, eh, ale chcú investovať takým spôsobom, ktorý je sociálne prínosný a preto chceme vytvoriť tento systém certifikátov. A ešte v neposlednom rade veľmi stručne chcel by som požiadať o vaše pozmeňovacie návrhy do 9. apríla do 17. hodiny. Ďakujem. Ďakujeme pekne. I would like to apologize on behalf of my colleague Javi Lopez uh, because he cannot be here to... Ďakujem pekne. Ja zastupujem uh, pána Lopeza, ktorý uh, má stretnutie s odbormi v Genke v Gente. Chcel by som približiť jeho stanovisko, keď viete nevyspravodajcom našej politickej skupiny. Neskôr by som sa rád poďakoval všetkým obom spravodajcom z výboru Júri aj z nášho výboru pre zamestnanosť. Už rok prebieha práca na tejto spravodajskej iniciatívy, ktoré majú oba výbory spoločné kompetencie. Obaja spravodajcovia si správne zvolili taký postup, ktorý venuje pozornosť hlavným odporúčaniam, ktoré vyplývajú zo štúdie EPRS, ako už povedal pán Becker, takáto štúdia e, musí sprevádzať akékoľvek e, kroky z vlastnej iniciatívy v vlastnej legislatívy. E, hovorí, že produkty a služby, ktoré poskytujú firmy a sociálne povahy, majú splňať sociálne kritéria bez ohľadu na to, ako majú právnu formu na národnej úrovni. Spravodajca z výboru Júri sa domnieva, že by to mal byť systém, v ktorom by firmy mohli ponúkať odporúčanie na základe stanovených kritérií a požiadaviek, aby sa mohlo jasne rozlišovať, o akú povahu ide. Spravodajca z výboru pre zamestnanosť zverozne to isté, ale uvádza, že implementačné náklady pre firmy by mali byť čo najnižšie. Tiež je potrebné tieto problémy riešiť aj z hľadiska prístupu k financovaniu pre takéto podniky. Vo všeobecnosti súhlasíme s návrhom nášho spravodajcu, pána Bekera, ale domnievame sa, že by bolo vhodné doplniť ho o pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa oberali zhruba takýmto smerom. Posilniť výzvu komisii, aby poskytla eh, skutočne európsky rámec, ktorý by zachádzal nad rámec aktuálne navrhovaného systému certifikácie, tak aby tieto firmy mohli zvýšiť svoje podmienky rastu a internacionalizácie v rámci jednotného trhu. Pretože by ste jasne rozlišovalo medzi firmami, ktoré prekračujú ekonomické zisky vo svojich stratégiách a účeloch a medzi tými, ktoré sú skutočne založené na sociálnych cieľoch. Osobitné opatrenie na zlepšenie prístupu k financovaniu pre sociálne podniky na národnej a európskej úrovni. Možno uviezť isté opatrenia, ktoré sa týkajú prístupu týchto podnikov na súkromné trhy, k verejnému obstarávaniu a podobne. Tiež určiť, ako podporovať Treba prostredie tejto firmy v rámci dosiahnutia cieľov stratégie 2020, v rámci hospodárskeho rastu, zamestnanosti, boja proti chudobe či podpora sociálnej inklúzie. Sme presvedčení, že naše pozniace návrhy pomôžu završiť kvalitnú prácu oboch spravodajcov v tomto smere a sme ochotní ďalej spolupracovať, aby sme sa dopracovali k e, pozitívnym návrhom presne podľa potrieb tohto sektora v Európe. Ďakujem. Ďakujeme. Pani McIntyre, nech sa páči. Najskôr by som rada ospravedlnila svoju kolegyňu Janu, ktorá je spravodajkyňou, tým spravodajkyňou za našu skupinu pre túto tému. Rada by sa spravodajcovi poďakovala nielen za jeho návrh, ale aj za jeho odhodlanosť počúvať a nadvedovať kontakty s ostatnými tieňovými spravodajcami. Nie pochyb o tom, že podpora sociálnym podnikom je rozhodne chvalihodným úsilím a sociálne ciele spojené s podnikateľskou dimenzi- dimenziou sú jediným zo spôsobov, ako reagovať na potreby miestnych komunít v Európskej únii. Sociálne podniky tiež často pôsobia v sektoroch, ktoré sú náročné na pracovný výkon, tak tiež výrazne prispievajú k vytvoreniu pracovných miest a k hospodárskému rastu jediným cieľom v tomto procese je zaistiť, aby navrhované certifikáty nezaťažovali príliš tento sektor a ako uviedol spravodajca, formality, ktoré sa týkajú e, získania takéto známky, by mali byť čo naj e, menšie dimenzie. Taktiež e, Jana chce dať možnosť týmto sociálnym podnikom zúčastňovať sa verejných výberových konaní. Nemali by sme však znevýhodňovať e, e, bežné podniky. Taktiež e, chce kolegyňa Jana zdôrazniť, že je potrebné vytvoriť priaznivé prostredie pre tieto podniky so sociálnou dimenziou. To nie je zatiaľ ešte pravidlo vo všetkých členských štátoch a ona vo svojich pozniacích návrhoch z tohto bude vychádzať. Jana sa teší na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a ak dovolíte, a ja by som rada sa k tomu vyjadrila za seba, je veľmi pozitívne, že kolega Heinz Becker sa venuje tematika sociálnych podnikov. On je e, v tejto sfére veľmi skúsený, už sme spolupracovali v minulosti. Ja som veľmi hrdá na to, že som riaditeľkou firmy Veľkej Británie, ktorá využíva sociálne podniky na to, aby podporovala svoje výrobné procesy Myslím, že sú tu obrovské príležitosti pre sociálne podniky spolupracovať s bežnými podnikmi a, a prinášať prínos e, spoločnosti ako celku. Myslím si, že by sme mali vytvoriť predpoklady pre takúto spoluprácu, aby e, vznikli aj možnosti takéto známky, aby ľudia vedeli, že keď podporujú ich činnosť, e, že tým prispievajú k rozvoju spoločnosti a sociálnej dimenzie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom. Harkin. Ďakujeme, pani Harkin. Ďakujem za slovo. E, ďakujem spravodajcovi za dobrú prácu. Súhlasím s ním a s prakticky všetkými predrečníkmi, čo týka toho, že to bude mať pozitívny sociálny dopad. Takže nebudem tie argumenty už opakovať. Spravodajca si myslím, že sa mudro rozhodol ísť e, cestou e, sociálnou a nie európskych legálnych fóriem. Mali sme návrh komisie v súvislosti so štatútom e, Európskej vzájomnej spoločnosti v roku 2006 a potom v roku 2012 tu bol, tam bol štatút pre Európsku nadáciu, ale bohužiaľ si tieto dva návrhy nezískať dostatočnú podporu. Myslím si, že spravodajca je veľmi múdry, že sa nesnažil nejakú európsku právnu formu. Keď sa pozrieme na naše vlastné uznesenie z roku 2015 ohľadom týchto tém sociálneho podnikania a sociálnej inovácie, tak vidíme, že tam hovoríme, že treba e, zlepšiť prístup k financovaniu a taktiež prístup k verejnému obstarávaniu. Neviem, či sme o tej sociálnej nálepke už diskutovali do podrobná. Možno áno. A ja osobne podporujem toho, aby sme vyvinuli takúto sociálnu nálepku. Súhlasím, že nechceme nejakú veľkú mieru byrokracie, ale musí to mať taktiež väčšiu hodnotu než ten papier, na ktorom to bude napísané a zároveň e, to musí zlepšiť prístup e, k projektom verejného obstarávania. A pani Žitňanská hovorí o tom, že je treba sa zamerať aj na iné typy podnikov, ale už v rámci našej legislatívy o verejnom obstarávaní máme stanovené určité úrovne prístupu Takže určite sa nám to tu podarí nejak ošetriť. A ešte na záver chcem povedať, že súhlasím so spravodajcom, čo sa týka európskeho financovania a teším sa na mnohé, mnohé pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu. Uh, Ďakujem. Myslím si, že spravodajca vypracoval veľmi užitočnú správu. Mohol by to byť dobrý európsky rámec a mali sme podporovať tieto iniciatívy, súhlasím s tou certifikáciou, so systémom osvedčovania, aby sme dosiahli väčšiu mieru transparentnosti. To si myslím, že je užitočné. A tento návrh by mal taktiež umožniť flexibilitu členským štátom v súvislosti s konkrétnymi detailami. Takže dúfam, že budeme mať tento rámec a ten povedie k podpore v členských štátoch. Pán Klein z DG Grow tu ešte stále je, takže možno sa chce taktiež vyjadriť. Thank you. Uh, Ďakujem za túto diskusiu. Rád by som najprv pripomenul, že Európska komisia túto tému zaraďuje medzi svoje priority Pracujeme na tom, aby sme vytvorili mechanizmy finančnej e, podpory a ďalšie rámce pre takéto podniky v Európe. Mali sme na to expertnú skupinu o sociálnom podnikaní a momentálne ju obnovujeme. Napríklad v roku 2013 sme vykonali štúdiu, ktorá mapuje charakter sociálneho podniku a jeho činnosti, vo všetkých štátoch EÚ. Je to súčasť našej iniciatívy sociálnych podnikov a musím povedať, že počas tohto mapovania sme chceli poukázať na systém e, vnútroštátneho označovania sociálnych podnikov. Momentálne pracujeme na tejto správe a mala by byť e, k dispozícii koncom tohto roka, začiatkom budúceho roku. Pokiaľ ide o financovanie, súhlasím s tým, že musíme aj naďalej financovať sociálne podniky, najmä cez e, rôzne fondy, sociálny fond, e, regionálne fondy, ako aj cez PPE, PPP na regionálnej či celoštátnej úrovni. Treba tiež spomenúť to, že naše odbory si myslia, že treba podporiť vypracovanie európskeho označenia tak, že sa bude rešpektovať európska rozmanitá tradícia v jednotlivých členských štátoch Máme tu aj úspešný príbeh, pretože takáto známka, označenie musí byť vypracované len za spolúčasti všetkých zainteresovaných strán, regiónov, členských štátov, pretože takéto zainteresované strany majú naozaj tú najvyššiu úroveň povedomia a najlepšie poznajú problémy sociálnych podnikov a rovnako môžu aj obhajovať zmenu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Pán spravodajca, chcete sa ešte vyjadriť? Áno, ja sa chcem ešte raz poďakovať za túto ochotu pri e, pozmenujúcich návrhoch a e, že mi chcete pomôcť lepšiť toto stanovisko. Ďakujem najmä za povzbudzujúce a motivujúce slova vyjadrenia pani McIntyre, pani Hawking a Agila a Som aj veľmi sa teším stanovisku komisie a môžem len potvrdiť ako spravodajca, že iniciatíva sociálnych podnikov ešte za predchádzajúcej komisie predstavuje veľkú počiatočnú prácu, vybudovanie dobrých základov a teším sa, že to znovu vyhodnocujete a prepracúvate a takto sa nám podarí položiť ďalšiu E, stavebnú kocku, dlaždičku, tehličku na tejto ceste. Ďakujem vám za spoluprácu. Thank you, Mr. Becker. Ďakujeme, pán Becker. Lehota na zasielanie sa návrhu 9. apríla o 17. povede. A hlasovať sa bude 17. maja v našom výbore EMPL a taktiež vo výbore Júri sa bude hlasovať 20. júna. Ďakujem za vašu prítomnosť, za túto diskusiu a ďakujem, že ste zostali až do úplného konca, aspoň niektorí z vás. Ďakujem a naša schôdza týmto končí. was an interesting debate uh, to the very end.